na Punset panel, ktorý náhľadí Juana Carlosa Girau e, tunela od 3. E, februára 2016. Parlament berie na vedomie jeho zvolenie. E, vítame novú kolegyňu a pripomíname, že